Je povzbudivé vidieť úroveň angažovanosti strany Vietnamu, aby sa pripravil na splnenie svojich záväzkov. Časť eh, do pokroku sa dosiahla ešte vôbec pred nadobudnutím platnosti tejto dohody. Prináša to teda ovocie a vítame tento vývoj. Čo sa týka pracovnoprávnych otázok, Vietnam minulý november prijal nový pracovný zákonník, kde napríklad sloboda združovania sa na rovni podnikov ukotvená. Sú tam nové ustanovenia týkajúce sa kolektívneho vyjednávania v zásade v súlade so základným dohovorom ILO, Medzinárodnej organizácie práce. A 6 z 8 dohovorov MOP e, sú zohľadené a Vietnam chce e, ratifikovať do roku 2021 ostávajúce dohovory. E, no, Vietnam chce tiež vymietiť detskú prácu a prijať ďalšie štandardy Medzinárodnej organizácie práce. Takže tento vývoj je pozoruhodný. Napriek tomu komisia veľmi pozorne bude sledovať implementáciu, aby zabezpečila, že Vietnam bude efektívne presadzovať túto reformnú agendu. Vietnam tiež eh, reformuje inštitucionálnu štruktúru, ktorú vyžaduje dohoda Musí tu byť aj prosedie pre nezávislé mimovládne organizácie. E, situácia ľudských práv je tiež e, oblasť záujmu našich vzťahov s Vietnamom, ale som naďalej presvedčený, že konštruktívne komunikačné kanály vrátane ročného dialogu o ľudských právach sú správnou cestou na riešenie týchto e, pripomienok. Takže som presvedčený, že toto bude najlepšia platforma konštruktívneho dialogu a angažovanosti s Vietnamom. Na druhej strane, ak neratifikujeme tú dohodu, Európska únia bude mať menej príležitostí na presadzovanie reformnej agendy vo Vietname a podkope to i e, dôveryhodnosť EÚ ako spolahlivého partnera. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, za výbor pre zahraničné veci. Dostane slovo pani Vysel Lima, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hlasovať za tieto dohody s Vietnamom, pretože som presvedčená, že je to šanca tak pre vietnamský, ako aj pre európsky. Z hľadiska ľudských práv vo Vietname samozrejme, že tam nie je optimálna situácia, ale ja som presvedčená, že musíme e, využiť situáciu, e, ktorá tu e, vznikla a v oblasti podnikov. E, a myslím si, že keď e, túto dohodu nepodpíšeme, e, nastane tá najhoršia situácia. S touto dohodou sa Vietnam zavezuje rešpektovať základné ľudské práva a aplikovať pravidlá, ktoré stanoví spoločná komisia EU a Vietnam. Európska komisia, a to je veľké víťazstvo, vytvorí nezávislý mechanizmus sťažnosti pre oblasť ľudských práv. Vietnam navrhol, aby Výbor pre ľudské práva Európskeho parlamentu sa zúčastnil na dialógu Vietnam-EU o ľudských právach. To je prvá lastovička a umožní parlamentu byť prítomný za negociačným stolom, čo nie je bežné. Využíme túto otvorenosť, aby sme presadili pokrok v oblasti ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem za výbor pre rozvoj. Pán Tobe. Pani predsedajúca, voľný obchod je jeden z najlepších nástrojov, ako pomôcť ľuďom vymaniť sa z chudoby. História dokazuje to absolútne jasne. Táto dohoda však e, má zabezpečiť, aby sa Vietnam uberal k inkluzívnemu rastu a vďaka tejto Eh, dohode o voľnom obchode, stanovme vysoký štandard, pokiaľ ide o komplexné dohody s rozvojovými krajinami. Ako predseda výboru pre rozvoj som veľmi eh, rád, že táto dohoda má kapitolu venovanú aj udržateľnému rozvoju. Musí to byť naozaj efektívne implementované. Vítam aj e, časový harmonogram Vietnamu, kedy, e, kedy ratifikuje ostávajúce kľúčové dohovory MOP a vyzývam obe strany, ak by plne využili ustanovenia v dohode a prispeli k posilneniu ľudských práv vo Vietname a aby prispeli k cieľom udržateľného rozvoja. Takisto vyzývam komisiu, aby úzko spolupracovala s občianskou spoločnosťou, aby rast vo Vietname posilnil aj ochranu životného prostredia a pracovné práva. Výbor pre rozvoj odporúča odsúhlasiť túto dohodu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za výbor pre Libolov, pán kolega Bartolo. Cari colleghi, l'accordo di drahí kolegovia, dohoda o voľnom obchode s Vietnamom obsahuje takisto aj kapitolu ohľadne e, tých produktov, ktoré sa už obchodujú medzi obidvoma stranami. Pre oblasť rybolovu to nebude len pasívna dohoda, ale môže prispieť aj konkrétnymi opatreniami Vietnam vyvinul veľké úsilie na to, aby jeho rybolovný sektor sa prispôsobil našim normám a sú ochotní pracovať naďalej, aby vylepšovali súčasnú situáciu, ale nemôžeme zatvárať oči pred nedostatkami, ktoré existujú v oblasti nelegálneho rybolovu a preto výbor pre rybolov odporúča, aby Európska komisia bola permanentne bdela a sledovala, aké úsilie vyvíja Vietnam na to, aby e, vrátanie e, červenej karty, ak Vietnam nebude rešpektovať podmienky udržateľného rozvoja s Európskou úniou. Ďakujem za EPP, pán Winkler, minúta 30. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca, kolegyňa, kolegovia, vážený pán komisár. Rokovania medzi Európskou úniou a Vietnamom začali v roku 2012 Prvýkrát sa uzatvorili v roku 2015, následne sa opätovne otvorili a dotiahli v júni 2019. Tých 8 rokov e, zaznamenal Vietnam obrovský pokrok v spoločnosti, ekonomike, ochrane životného prostredia, udržateľnosti. Jeden z, jedna z kľúčových uh, aspektov uh, tohto vývoja je práve e, spolupráca s EÚ a snaha uzatvoriť dohodu o voľnom obchode, čo je pozitívna motivácia pre vietnamské orgány. Nedávno sme dostali e, pracovný plán pre domáce poradné skupiny, implementačný plán k zákonníku práce a takisto vytvorenie spoločného parlamentného orgánu dohľadu medzi Vietnamským parlamentom a Európskym parlamentom. Parlament zajtra stojí pred kľúčovou voľbou schváliť či neschváliť dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Odloženie by bola voľba z 20. storočia, keby sme dali Vietnamu domácu úlohu a poslali ich doma, aby si ju urobili. Keď im e, to odsúhlasíme, je to voľba EÚ v 21. storočí, kedy sformulujeme naše očakávania a potom povieme vietnamským partnerom, poďme na to spoločne ako tieňový spravodajca pre skupinu EPP eh, vyzývam, aby sme zajtra odsúhlasili túto dohodu a aby sme potom spolu s Vietnamom pracovali na lepšej, slobodnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem za SAD, pán kolega Lane, 2 minúty 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pred 50 rokmi vy, vyšiel Billy Brandt z koncepciou zmeny e, cez e, rozvoj a napriek tomu musíme umožniť krajinám vstúpiť do dialógu a diskutovať o zlepšení života ľudí mm, na mieste. A to je presne tá správna cesta aj vo vzťahu k Vietnamu. Pokúsiť sa prostredníctvom dialógu dosiahnuť zlepšenie situácie ľudí na mieste. Práve vo Vietname, krajina, s ktorou veľmi obchodujeme, som presvedčený, že mnohí z vás, kolegyňa, kolegovia, máte šaty z Vietnamu, topánky, všetky smartfóny Samsung sú z Vietnamu, všetky Samsung tablety sú z Vietnamu. A kolegyne a kolegovia, chcel by som, aby sme tu stanovili pravidlá, aby produkcia bola v poriadku, čo sa týka štandardov, čo sa týka nasadenia chemikálií, Eh, najmä čo sa týka práv eh, zamestnancov. Pán komisár, pri všetkej úcte tieto mm, výdobytky presedil Európsky parlament. Za posledné dva roky sme rokovali veľmi intenzívne. Ja som na tento parlament hrdý, že využil možnosti, ktoré má a že sme presadili eh, že sa ratifikovali základné dohovory MOP že máme záväzný implementačný plán, ktorý kontroluje MOP, že sme presadili, že tie domestic advisory groups a občianská spoločnosť mm, bude nezávislá, že tam budú nezávislé organizácie, že tu bude priestor rozšírený pre občianskú spoločnosť, že sa zlepší aj situácia ľudských práv poprvýkrát e, v ľudskoprávnom dialogu podvýbor pre ľudské práva Európskeho parlamentu bol integrovaný. To sa ešte nevyskytlo v minulosti a máme aj spoluprácu parlamentov pri realizácii dohody. Takže môžeme byť naozaj hrdí ako parlament, že sme to dosiahli. Ale kolegyňa a kolegovia, práca začína teraz, pretože budeme e, ďalej sa zasadzovať o to, aby sa prostredníctvom dohody zlepšovala situácia ľudí vo Vietname. Čiže práca iba začína. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dostane pani poslankyňa Kalsbro na dve minúty za Riniu. Pani predsedajúca, Vážený pán komisár, poslankyňa poslanci, Európa sa zasadzuje za voľný obchod a zajtra môžeme písať ďalšiu kapitolu histórie. Toto je najambicioznejšia dohoda, ako kedy EÚ vyrokovala s rozvojovou krajinou. Je to situácia, kde obe strany budú výťazmi. EÚ a Vietnam sú dôležitými obchodnými partnermi a tento obchod bude pokračovať či už s dohodou alebo bez nej, ale s touto dohodou bude e, obchod e, predvydateľnejší, udržateľnejší a férovejší. Lepšie pre ľudí, pre životné prostredie, pre klímu. Počas rokovaní Vietnam zlepšil práva zamestnancov. 6 z 8 dohovorov MOP boli ratifikované. E, detská práca sa zásadne zredukovala a vieme, že zazneli hlasy, ktoré chceli odložiť zajtrajšie hlasovanie, e, keďže demokratický vývoj vo Vietname nepostačuje. Ale chceli by sme samozrejme vidieť väčší pokrok, pokiaľ ide o demokraciu ľudské práva, ale musíme si položiť aj otázku, že či chceme lepšiu šancu na propagovanie demokracie a či ju máme bez dohody nesklamme ehm, tých, ktorí bojujú za reformy, za slobody tým, že odmietneme túto dohodu. Tieto dohody sú platformou pre slobodu a demokraciu. Za posledný týždeň pod ehm, dohľadom parlamentu e, sme zažili alebo videli aj pozitívne signály. Zahlasujeme teda v prospech týchto dohôd a využíme čas na monitorovanie, aby sme podporili demokraciu, ľudské práva vo Vietname. Spoločne ďakujem. Ďakujem za ID. Pán kolega Lančini na minútu 30. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Pri podpise obchodných dohôd musíme brať do úvahy to, že Vietnam je represívnou krajinou, pri moci je komunistická strana, a nie je nezávislá. Neumožňuje sa nesúhlas. Kritika vlády je postihovaná mnohými rokmi väzenia, nie sú slobodné odbory, náboženstvo je takisto kontrolované štátov, štátom. Mnohé e, pokroky, ktoré sú tu e, spomenuté, sú často len e, vyhláseniami a zbožnými prániami v oblasti životného prostredia sú evidentné kontrasty e, s tými požiadavkami, e, aké má EÚ e na svojich členov a na Vietnam. Napríklad, napríklad používanie uhlia a tam sa žiada, aby do roku 2030 e, došlo k redukcii používania černého uhlia. Chýbajú tam takisto projekty na dekontamináciu vôd rieky Mekong a to vlastne e, ohrozuje e, tie výrobky, ktoré z Mekongu prichádzajú na európsky trh. To má byť 80 miliónov tón E, my musíme byť veľmi citliví na taký e, delikátny sektor, ako je sektor e, pestovania rýže. Nezabúdajme ani na intelektuálne vlastníctvo. Súčasné vietnamské normy vôbec nie sú priateľné a to môže poškodiť naše podniky. Našou povinnosťou je nezabúdať na tieto prvky, keď budeme hlasovať a nemôžeme e, spúšťať zo zreteľa hodnoty, ktoré uznáva Európa. Nemôžeme platiť hodnotami za ekonomické výhody. Pani Brikmo, nech sa páči. Ja som proti e, naše, naše zhromaždenie sa chystá podpísať túto dohodu, ktorú vyrokovala Európska komisia, pokiaľ táto správa Vysel Rima eh, o ľudských právach vo svete sme schvalovali minulý rok a nezabúdajme aj na Green Deal. Vietnam sa zaviazal na reformu svojho pracovného zákonníka. Takisto eh, prijal eh, dohovor VTO, ale sloboda asociácie, vyjadrovania, odbory, trestný zákonník, to treba zmeniť a to, čo sme mohli vidieť cez a čo sme chceli dosiahnuť prostredníctvom listu, ktorý sme zaslali vietnamským orgánom, sme chceli dialog. Pán Delange, Vietnam nám odpovedal e, skutočne odpoveď, že neakceptuje e, o, o tieto otázky a odpovede na ne. Takže nedošlo tam k žiadnej zmene a my ako e, parlament budeme ochotní prijať takéto niečo Aký ekonomický záujem, vážení páni? Veď táto dohoda ukazuje, že deficit našej obchodnej bilancie sa ešte prehlbí. Ehm, zoberme si je tu e, drevo, textil, pestovanie ríže. To všetko si od nás vyžaduje, aby sme si odložili ratifikáciu tejto dohody a navyše dochádza tam k prenasledovaniu nezávislých novinárov a obmedzovaniu slobody tlače E, naše zhromaždenie prostredníctvom nášho predsedu by už interpelovalo Vietnam v tomto zmysle. Ďalej Green Deal, samozrejme, my chceme teraz odmediť krajinu, ktorá ilegálne deforestuje, ilegálne loví ryby a ohrozuje naše investície. E, rovnako sa tu hovorí o potenciálnom konflikte záujmom, ktorý vyplýva z tejto témy už od samého začiatku, pretože my sme pokračovali v našich prácach, ako keby bolo všetko v najlepšom poriadku. Už e, zabudli ste na výzvy občanov, mimovládnych organizácií a odborov e, žiadosť o odloženie je aj e, v dôsledku e, zhoršenia sa situácie v oblasti ľudských práv vo Vietname v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch. Kolegovia liberov, socialisti, prosím vás, zrevidujte svoj postoj e, k tomuto rokovaniu, lebo dnes Green Deal a ľudské práva nie sú ešte rešpektované ani v našom zhromaždení. Ďakujem pekne. Za EKR má teraz slovo na minútu 30 pán kolega Zahradil. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Po 8 rokoch eh, vyjednávania sme skoro v cieli a preto mi eh, dovolte povedať eh, niekoľko slov z pozície bývalého správodajcu od začiatku až do jesene minulého roka. Zdôrazniť chcem, že táto zmluva bola vyjednaná Európskou komisiou riadne podľa zásad obchodnej politiky Európskej únie a podľa mandátu, ktorý udelila Európska rada. A myslím si, že Európska únia musí vyslať signál, že stojí na strane voľného obchodu, na strane odstraňovania obchodných prekážok v časoch rastúceho protekcionizmu a v časoch, kedy USA sa stiahli z už dojednaného dohovoru. A my máme šancu toto vákum vyplniť. Žiadna iná dohoda s žiadnou inou azijskou krajinou nie je v dohľadne toho času. Myslím si, že Vietnam e, sa stáva geopolitickou mocnosťou s viac než 90 miliónmi obyvateľmi. Je to predsednícka krajina ASEANu, nestály člen Bezpečnostnej rady OSN a je v politickom a ekonomickom záujme EÚ mať túto dohodu. Ak ju neuzavrieme, nevyhraje EÚ, nevyhrá EÚ, ale e, vyhrá ju um, Spojené štáty alebo Čína. My z toho profitovať nebudeme. Ďakujem pekne. Zákuje pán kolega uh, Morel na minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Je potrebné prehlbiť partnerstvo s Vietnamom? Áno, my sme všetci za to. A musí to povinne ísť cez dohodu o voľnom obchode? Nie. A myslíte len na magickým spôsobom, že e, dohoda o voľnej výmene tovarov vyrieši všetky problémy. Ja nezdielam optimizmus komisie, ktorá hovorí, že je to víťazstvo na oboch stranách. V súčasnosti e, deficit EÚ je 30 miliard vo vzájomnom obchode a ďalej to bude 40 miliard. Kto bude toto všetko platiť? E, máme tu textil a chceme z Vietnamu urobiť našu fabriku, veď tu je riziko delokalizácie. Hovoríte, že Vietnam tiež získa, pretože príjmu e, normy VTO. E, ale pozrite sa na Južnú Kóreu, tiež nám všetko možné nasľubovali a nič neurobili. Takže ja si myslím, že e, toto je buď veľká naivita, alebo veľké pokritectvo lebo dnes vietnamská vláda e, nereaguje na naše očakávania. Posledná klasifikácia ohľadne slobody tlače vo Vietname je na 166. zo 184. miesta. Vietnam používa dvojitý jazyk, hlasujú Green Deal, e, klimatickú ku urgenciu, ale pritom ďalej pokračujú v business as usual v oblasti e, tejto oblasti vzájomného obchodu. Naozaj ja mám pocit, že Európska únia dáva prednosť obchodu pred základnými hodnotami ktoré by nás mali všetkých v tomto hemicykli zaujímať. Ďakujem pekne, tým sme ukončili kolo rečníkov za politické skupiny a rada by som vám pripomenula, aby ste sa pridržiavali vášho prideleného rečníckého času. Nasleduje e, pani kolegyňa Pegin na 3 minúty. Ďakujem kolegovia, pán komisár e, pokiaľ ide o toto hlasovanie o zničení, my nemáme žiadne hlasovania, nie stratégiu pri uzatváraní obchodných dohôd. E, my uzatvárame dohody s krajinami, ktoré majú vysokú mieru rastu. E, my uzatvárame dohody s azijskými krajinami. Vietnam je čoraz prosperujúcejšou krajinou a e, samozrejme snaží sa aj o výrobky s vysokou pridanou hodnotou. A to sú výrobky, ktoré vyrábame aj v Európe. A dohoda zruší takmer všetky clá pre mnohé produkty, ktoré v súčasnosti predstavujú 50 ako napríklad víno, síry, vozidla, tam je to až 80 Táto dohoda bude chrániť 170 druhov výrobkov, ktoré sú chráneného pôvodu. Z toho je veľké množstvo talianskych výrobkov. Náš export eh, narastol o 12 minulý rok E, takisto e, bilancia export-import sa zlepšila a Vietnam je našim prvým e, partnerom v rámci krajín ASEAN a vďaka tejto dohode tu dôjde k veľkému dopytu po talianskych produktoch, móda, potravinové výrobky, strojné výrobky Nezabúdajme, že z obchodného hľadiska táto dohoda je pozitívna a zaslúži si hlasovanie za, ale je tu problém. Ľudské práva vo Vietname sa nevyvíjajú a a to, čo sa malo prijať v oblasti zlepšenia, sa ešte neprijalo a táto dohoda však prinesie prosperitu a e, zabezpečí budúcnosť. A preto, ak budeme zajtra za ňu hlasovať, schválime dohodu. Ale ešte by som chcela kolegov požiadať, aby sme odložili hlasovanie. Musíme dať čas Vietnamu, aby e, do, e, dokončil tie demokratizačné reformy, ktoré sme žiadali a takisto by som bola rada, keby Vietnam oslobodil politických väzňov a keby schválil základné dohody e, v oblasti práv pracujúcich. Vietnam je rozvíjajúcou sa krajinou a e, je, je nepochybné, že táto dohoda skôr či neskôr vstúpi do platnosti, ale musíme trvať na svojich požiadavkách. Ďakujem, kolega Hansen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vláda Ameriky hovorí, že najsilnejší um, obchodný model je tento uh, model 21. storočia, ale zajtra máme možnosť dokázať opak. Máme možnosť dokázať zajtra, že nám záleží na spravodlivom obchode bez ohľadu na veľkosť obchodného partnera. Áno, Vietnam je rozvojová krajina a proces ekonomickej a environmentálnej um, obnovy a, a transformácie sa má ukončiť, ale e, podpis dohody neznamená, že sa ukončí konverzácia, ako povedal aj pán Lange. Neznamená to, že prestaneme dbať na dodržiavanie ľudských práv vo Vietname. Určite nedáme biankošek vietnamskej vláde. Pán Sasoli, predseda parlamentu, sa dnes stretne s Bujtan Sonom tu v Európskom parlamente. To je vietnamský minister zahraničia. O 30 rokov potom, čo sme opäť obnovili diplomatické vzťahy s Vietnamom, by sme mali podporiť tento návrh, ktorý nám umožní zintenzívniť e, dialog s vietnamskými partnermi a tento raz s ozajstnými pákami v našich rukách získať súhlas od tohto parlamentu nám umožní začať pracovať na sociálno-ekonomických zmenách e, v Vietname, čo povedie k zlepšeniu života všetkých Vietnamčanov. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem teraz pani Toja, jedna minúta. Podľa mňa existujú pochybnosti o tom, aké výhody prinesie táto dohoda e, Talianské exporty samozrejme možno, že by sa zvýšili do Vietnamu a uvedomujeme si to, ale napriek tomu nemôžeme zatvárať oči pred veľmi kritickou e, situáciou, ktorá pretrváva v tejto krajine. Či už ide všeobecne o ľudské práva, alebo či už ide o práva odborov, pokiaľ ide o politické slobody politických väzňov a tak ďalej. A ja naďalej toto zdôrazňujem a ja som šokovaná, že komisia tomu nevenuje dostatočnú pozornosť. Pán komisár, mohli by ste mi teraz aspoň venovať pozornosť? Pán komisár, obraciam sa na vás. Pretože aj e, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, naša politika musí byť koherentná. E, nútená práca detí alebo práca žien v e, E, neakceptovateľných podmienkach. Nie je to samozrejme len vina Vietnamu, je to celý dodávateľský reťazec, ktorý spôsobuje, že niektoré štáty musia dodávať e, takúto e, nedostatočne zaplatenú ľudskú prácu. Ja e, som hrdá na to, že moja politická skupina e, získala mnohé veci, ale musíme žiadať ešte viac, najmä pre ženy a deti. Musíme e, veľmi pozorne monitorovať túto dohodu. Tu ide aj o serióznosť a o dôveryhodnosť komisia aj na medzinárodnom poli. Ďakujem. Teraz pani Hán, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. E, povedzme veci jasne, Vietnam je komunistická krajina, nie je to demokracia a obchodná dohoda to nezmení zo dňa na deň. Ale táto dohoda pomôže ekonomickému rozvoju, pomôže ľuďom e, vymaniť sa z chudoby. Nový pracovný zákonník chráni osobitne zraniteľné e, skupiny, odbory budú mať slobodu a ďalšie veci budú nasledovať. Zvýšená transparentnosť, medzinárodné monitorovanie, väčšia ochrana pre ľudské práva. My už e, obchodujeme s Vietnamom, čiže nejde tu otázku, či chceme obchodovať alebo nie. Ide o to, aby sme zlepšili podmienky. Vyšlíme teda jasný signál ASEANu, e, že chceme e, spolupracovať. Že oni môžu spolupracovať s Európskou úniou. Nenechávajme tam priestor takým aktérom, ako je Čína, ktorej nezáleží na hodnotách o medzinárodnom obchode. Podporme teda Vietnam a jeho ľud. Dankeschön. Ďakujem. Teraz pán Živán, jedna minúta pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Nebudeme hlasovať za zmluvu, ktorá nie je dobrá pre EÚ, pre Francúzsko ani pre Vietnam. Už celé roky odsudzujeme e, ekologické a mm, absurdity dodavateľských reťazcov, ktoré ničia planétu. E, takisto poukazujeme na strategickú závislosť e, od zdrojov materiálov alebo práce, ktoré sú desiatky tisíc kilometrov od nášho kontinentu. My nevieme v takýmto vzťahu nič kontrolovať a takisto odsudzujeme zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnych štátov. A preto nepodpíšeme túto zmluvu, pretože si myslíme, že 21. E, storočie má niečo zmeniť vo voľnom obchode a v globalizácii. Domnievame sa, že 21. storočie bude storočím relokalizácie. Obnoví sa e, priemyselná autonómia národov, ktoré si uvedomujú svoju nezávislosť. A myslíme si, že 21. storočie bude aj storočím ekonomického vlastenectva. Vietnam a Európska únia sa musia posnažiť popracovať na svojej nezávislosti a na svojej strategickej slobode. Ďakujem a teraz pani Kabacíny, 1 minúta 30. Ďakujem. Tento parlament v novembri sa rozhodol, že Parížská dohoda musí byť zakotvená do všetkých kapitol našich obchodných dohod. A tento parlament v decembri rozhodol, že všetky naše e, obchodné dohody musia mať určité presaditeľné ekologické a sociálne štandardy. A tento parlament takisto sa považuje za bojovníka za ľudské práva, ale napriek tomu väčšina tohto parlamentu chce zahlasovať áno a podporiť túto dohodu s Vietnamom. Ľudské práva sa zhoršujú vo Vietname a počty politických väzňov od roku 2016 sa zvyšujú v tejto krajine. Je to situácia, kde občianské a politické e, práva systematicky sa porušujú a obmedzujú a táto dohoda na stole neobsahuje presaditeľné ekologické a sociálne normy. A sociálni demokrati vždy hovorili, že to je ich červená línia. Väčšina v tomto parlamente samozrejme chce, aby obchod bol udržateľnejší a priateľskejší k životnému prostrediu. To je dobré, ale kolegyne, kolegovia, urobíme zo seba bláznov, ak potom pri prvej príležitosti ustúpime z týchto požiadaviek a necháme e, schváliť takúto dohodu, ktorá porušuje ekologický dohovor. Prosím, odmietnite túto obchodnú dohodu. Požiadajme komisiu, aby to renegociovala aby to zosúladila s novým ekologickým dohovorom. Vyšleme takisto e, vietnamskej vláde takýmto spôsobom signál. Ehm, ten signál musí prísť ale predtým, než podpíšeme dohodu, nie až po ňom, potom. Ďakujem, poprosím kolegov a kolegyne. Ak chcú diskutovať, tak prosím, nie tu. Nie tak nahlas. A teraz dostane slovo pán Aguilar. Jedna minúta. Pani Aguilar. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes sme počuli, že obchodná dohoda s Vietnamom má prospieť európskym sektorom, či už ide o meso, víno, sír. Možno to je pravda, ale bohužiaľ Európska komisia opäť sa vzdala e, možnosti ochrániť citlivé sektory, napríklad e, rýža. E, Vietnam vyváža najhoršiu rýžu v Ázii a konkuruje talianskej a španielskej ríži. A španielskí pestovatelia sú týmto zhrození. A obávajú sa dopadov na ich sektor. Túto produkciu treba ochrániť a potrebujeme teda ochranné klauzuly, tak ako je to v dohode s Kambodžou. Európska komisia teraz robí tie isté chyby. A neskúma, ako sa to eh, odrazí na tých citlivých európskych sektoroch, ako je napríklad trh s rýžou. My musíme ochrániť tento dôležitý európsky sektor, musíme prijať normy a ďalšie opatrenia, aby tam v tej dohode boli naozaj eh, primerané ochranné eh, klauzuly. Pán Sinčič, 1 minúta 30. Ďakujem pani predsedajúca. Je veľa dôvodov, prečo by sme mali zamietnúť tú, túto dohodu. E, táto dohoda, respektíve dohody, e, sú vždy napísané tak, aby boli v záujme korporácií. Táto dohoda dáva špeciálne práva investorom a keď už hovoríme o IDS, e, mechanizmus riešenia sporov, tam to vyzerá tak, že súd ktorý má vo svojej e, príslušnosti riešenie týchto sporov je veľmi vzdialený. Je to veľmi vzdialený arbitrážny súd. E, takéto veci nebudú riešiť miestne súdy. Napríklad v jednom regióne e, Európy v Dubrovniku máme takúto koncesiu. Zahraničný investor, ktorý investoval do golfového ihriska u nás, Eh, prehral jeden súdny spor eh, na chorvátskych súdoch a preto išiel na Medzinárodný arbitrážny súd. Tam potom vyhral a toto rozhodnutie malo prednosť pred našimi vnútroštátnymi súdnymi rozhodnutiami. Viete si predstaviť, eh, ako to bude fungovať, ak napríklad sa toto dotkne nejakého chudobného vietnamského regiónu, ktorý naozaj nie je schopný chrániť svoje záujmy? keď nejaká nadnárodná, veľmi bohatá korporácia sa bude snažiť vnútiť um, svoje záujmy tým, že bude využívať arbitrážne súdy. E, ďakujem. A teraz na jednu minútu dostane slovo pán Farburn. Pani predsedajúca, pán komisár Hogan, kolegyne, kolegovia. Vietnam je po Singapure najdôležitejší obchodný e, partner Európskej únie v juhovýchodnej Ázii. E, tu sa majú zrušiť takmer všetky clá. E, bude otvorený trh so 100 miliónmi oby, obyvateľov a spotrebiteľov. Je tam rastúca stredná trieda, ktorá má stále väčšiu schopnosť. A to sú dobré správy samozrejme pre 600 podnikov, ktoré exportujú e, z môjho regiónu, ale zároveň je to aj nová možnosť importovať z Vietnamu. E, otvára sa teda nový veľký trh. Ja som bol členom delegácie Európskeho parlamentu vo Vietname. Cestoval som tam na jeseň a všetci, s ktorými sme sa stretli, či už ministri, alebo podnikatelia, alebo humanitárne organizácie IAO, všetci od nás žiadali, aby sme ratifikovali túto dohodu. Vývoz Európskej únie môže narásť až o 16 do Vietnamu. To je dobre pre švedské aj európske podniky, pre rást, pre pracovné miesta a preto zahlasujem e, áno za túto dohodu. Ďakujem teraz pán Glucksmann, jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, e, my sme vyhlasili e, núdzovú situáciu v oblasti klímy. Schválili sme pred mesiacom nový ekologický dohovor a zajtra od nás žiadate, čo chcete od nás, aby sme opäť zahlasovali za o, o, o dohodu o voľnom obchode, ako keby sa nič nedialo. Tam je čierne na bielom napísané, mm, je, je tam presný opak toho, čo je v ekologickej dohode a nie je tam žiadna kapitola o udržateľnom rozvoji. Takže e, snažme sa teraz premietnúť naše slova do skutkov. E, Vietnam má rôznych ekologických aktivistov, odborárov, e, ob, Pán Čin Dung, napríklad ochranca ľudských práv, bol zadržaný, lebo nám poslal list, v ktorom žiadal, aby sme nepodpísali túto dohodu v tomto súčasnom znení. A uh, ak, uh, ak uh, my toto schválime, tak my tohto človeka zradíme, pretože on teraz sedí vo vezení. Naše slova nemajú už vôbec žiadnu hodnotu. A nejde tu iba o obchod. Je tu v hre aj naša budúcnosť a naše princípy. Zajtra budete mať možnosť to preukázať. Ďakujem. A teraz pani Vedren, jedna minúta. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Pani predsedajúca, pán komisár, Vietnam je náš druhý najväčší obchodný partner v juhovýchodnej Ázii a naozaj si o to veľa slubujeme. Táto obchodná dohoda Ehm, naozaj nám umožní ochrániť 169 e, geografických označení pôvodu, aj mnohé francúzska, e, francúzske budeme mať e, aj možnosť chrániť naše ofenzívne záujmy, budeme mať prístup k verejnému obstarávaniu na medzinárodnej úrovni, ale sú tu aj iné veci v hre. Vo Vietname sú stále zadržiavaní politickí väzni Samozrejme boli ratifikované medzinárodné dohovory, to je pokrok, ale napriek tomu musíme nastojiť na tom, aby existovala kapitola o udržateľnom rozvoji. Naša obchodná politika musí byť vedená našeho, našimi hodnotami. Ratifikácia tejto dohody nie je niečo samoučelné. E, ide nám o úspešnú implementáciu takejto dohody, ktorá sa bude implementovať v kontexte e, veľmi zložitom medzinárodnom kontexte e, obchodnej vojny. Ďakujem a teraz pán Hajder. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Hneď na začiatku musím povedať, že ja budem hlasovať za túto dohodu. Ja som za voľný obchod. Voľný obchod vždy sa preukázal, že bol e, prínosom pre všetky strany a podporoval rast. A to sa týka aj spojení medzi Európou a jeho východnou Áziou. Vietnam okrem toho je veľmi dynamická krajina eh, vo veľmi dynamickom eh, prostredí. Hospodársky rast Vietnamu od 90. rokov 20. storočia eh, dosahuje hodnoty na 5 aj infraštruktúra a právna situácia v krajine sa v posledných rokoch veľmi posilnila, zlepšila. No a Vietnam okrem toho ako exportná krajina pre Európu je zaujímavé. Aj keď to znie všetko veľmi pozitívne, tak by som rád poukázal aj na eh, negatívne stránky, kritickí žurnalisti, eh, náboženské menšiny, bojovnice ľudské práva, socialistický režim potláča, vyháňa v krajiny alebo zomierajú za nevysvetlených a neobjasnených okolností. No a dúfajme teda, že táto dohoda o voľnom obchode prispieje aj k tomu, aby sa situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname zlepšila. Ďakujem pekne a teraz slovo dostáva kolega Žado na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. No a počas predvolebnej kampane, čo sme počúvali všade v Európy. No a hovoril si, že skončí sa s dohodami o voľnom obchode, ktoré dávajú práva národným spoločnosťam proti, proti štátom, proti ochrane životného, e, životného prostredia, že sa skončí e, s e, dohodami v voľnom obchode, ktoré nehovorí nič o deforestácii, že skončia dohody, ktoré bojujú proti alebo ktoré útočia na biodiverzitu biodiverzitu napríklad nelegálnym rybolovom, že skončia obchodné dohody, e, ktoré e, sú proti e, demokracii a individuálnym slobodám. No a čo vidíme, prvá dohoda prišla a všetky tieto veci, Berlange, sociálni demokrati, liberáli a Marš, vy konzervatívci, všetci budete hlasovať za dohodu o voľnom obchode proti prehláseniam záväzkom Európskej komisie o eh, ekologickej dohode a pro, o eh, regulovanej globalizácii. Ako náhodou eh, máme pre touto, pre touto rozprávou sa skutočne rozpráva o Brexite, aby ste nepochopili, že hlasovanie o Brexite bolo preto, že my ľuďom Eh, nevytvárame dobré eh, podmienky eh, a na druhej strane planety potlačíme všetky, všetky práva. Takže, kolegyne, kolegovia, musíme postupovať rozumne, rozumne voči občanom Vietnamu, rozumne voči našim voličom. Budeme, musíme hlasovať proti tejto dohode, ktorá nie je kompatibilná s hodnotami Európy. Ďakujem pekne. Slovo dostá kolega Jurcica na jednu minútu. Nech sa páči.

verím že po desiatich rokoch od podpisu týchto zmlúv bude vietnam oveľa demokratickejší a bližší trhovej ekonomike než je dnes bude bohatší bude v ňom žiť menej chudobných prevažovať bude trhová ekonomika a ľudské práva budú chránené lepšie rovnako ako životné prostredie. ďakujem. ďakujem a teraz pán radačovský jedna minúta. drahí priatelia budem podporovať dohodu uzavretú s vietnamskou socialistickou republikou a to z toho dôvodu dňa. five. two thousand and twenty som sa zúčastnil konferencie v bruseli za účasti predstaviteľov bangladéša. riaditeľka asociácie odevných výrobcov a exportérov bangladéša okrem iného uviedla prijatím dohôd medzi európskou úniou a vietnamom by bangladéš prišiel o vývoz textílií do usa zhruba v hodnote thirteen miliárd ročne

Ďakujem pekne. Ako ďalší dostáva slovo kolega Simon na jednu minútu. Vážená pani prezidentka a predsednička, táto obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom je dôkazom toho, že môžeme vo svete obchodnými dohodami prinašať zmeny výrazne zlepšiť práva zamestnancov, zlepšiť práva odborov a sa pre Parísku dohodu, ktorú by sme nemali bez eh, tejto dohody. Aký je to veľký úspech kolegovia eh, Zelených a Lavica je vo všeobecnosti proti obchodným dohodám. Oni to majú spoločné s pravicovými populistami, len tak mimochodom, ale otázka, ktorú treba teraz odpovedať je, ako chcete implementovať európske štandardy na celom svete prejavmi v parlamente, demonstráciami, listami, jediná realistická cesta, ako šíriť európsky vplyv eh, vo svete v období eh, veľkých geopolitických zmien, je obchodnými dohodami. Tí, ktorí budú hlasovať proti, budú musieť vysvetliť, eh, ako chcú realisticky dosiahnuť náš spoločný cieľ, pričom súčasne chcú sledovať agendu, ktorá izoluje a medzuje Európsku komisiu ako obchodného partnera. Ďakujem pekne. Slovo dostá kolega Danty na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár. Dáta nám hovoria, že v roku 2018 obchodná výmena medzi EÚ a Vietnamom e, mala hodnotu cirka 40 miliard eur. To znamená, že už dnes Vietnam je významný obchodný partner a každý deň naši občania využívajú Ehm, produkty, používajú produkty vyrobené vo Vietname. Táto dohoda by mohla zlepšiť obchodné a politické vzťahy so strategickým partnerom v oblasti, ktorá je veľmi významná ehm, v juhovýchodnej Ázii. Ehm, my by sme mohli zarámovať tieto naše vzťahy do určitého právne, právne predvydateľného rámca. Máme tu určité pokroky, pokiaľ ide o pracovné právo, E, dokonca to potvrdila aj Svetová organizácia práce. Samozrejme, je to len východisko. Musíme e, nastojiť naďalej na tom, aby sa pokračovalo v tejto práci, takisto na dodržiavaní ľudských práv musíme vyžadovať od vietnamských orgánov konkrétne opatrenia. A preto obchodná dohoda predstavuje dôležitú páku v rukách Európskej únie, aby sme mohli stimulovať Vietnam a pripomínať, že má určité záväzky v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostala kolegyňa Charanzová. Na jednu minútu, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. E, toto je prvá veľká obchodná dohoda, ktorú nový parlament ratifikuje. A vyšlo viacero pozitívnych signálov. Poprvé, e, čoraz protekcionistickejšom svete Európska únia stále verí v obchod postavený na pravidlách. Vyšlo pozitívny signál aj regiónu celého ASEANu, ďalej našim občanom a podnikom, že my chceme šíriť lepšie podniky pre to prerast a vytváranie pracovných miest a ďalej signál, že obchod môže pozitívne vplývať na ďalšie oblasti rokovania prinútili Vietnam prijať dôležité pracovné reformy a tým, že vznikne tento rámec, budeme mať spôsob, ako sa angažovať v témach od ľudských práv až po životné prostredie. No a tak ako akokoľvek inou dohodou bude kľúčová implementácia a môžete počítať, že Európsky parlament odvedie svoju prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Do slov dostáva kolega Kampomenozi na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Musíme okomentovať e, jednoznačne to, čo hovorí e, komisia. Sú to hlúposti. E, nebude žiaden rozvoj pre vietnamský národ alebo vietnamské podniky. Pôjde len o to, aby veľké nadnárodné spoločnosti odišli z Európy a presunuli sa do Vietnamu. A ďalší, bude to len ďalší x úder pre talianské sektory aj pre európske sektory. Hamba. Hamba. Samozrejme, že vo Vietname sa nerešpektujú ľudské práva a sociálne štandardy sú veľmi, veľmi nízke. Je to x obchodná dohoda, ktorá opäť povedie k znižovaniu platov kvôli nekalej konkurencie. Naši zamestnanci to veľmi dobre vedia. A je to aj pokritectvo, pretože vy chcete zaviesť e, novú ekologickú dohodu, to bude naše podniky stať veľa peňazí, ale toto nebudete vnúcovať Vietnamu a Vietnam určite nepôjde týmto ekologickým smerom. A tie štandardy, ktoré žiadate, Eh, ktoré hovoríte napríklad, že ich budete žiadať od Veľkej Británie, no už Veľká Británia ich už dávno rešpektuje. Eh, a naša obchodná politika teraz spočíva v tom, že eh, uzatvárame takéto obchodné dohody so veľmi vzdialenými krajinami, ktoré nemajú rovnaké sociálne normy ako my, ani zďaleka. Pani Hautala, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Dohody medzi EÚ a Vietnamom sú geopoliticky veľmi dôležité a Vietnam dosiahol pokrok, ale na druhej e, strane nedokázal zmeniť trestný zákonník, aby e, občania mohli e, práva využívať a potlačenie práv čo silnejšie, ak parlament zajtra predloží svoj súhlas, tak prevezie, prevezme zodpovednosť na to, že jeho požiadavky sa nepremenia na skutočnosť v otázkach udržateľného rozvoja, ochrany ľudských práv. No a tak ako žiada náš vlastný výbor pre zahraničné veci, tak naši vietnamskí partneri stále musia vytvoriť nezávislý monitorovací mechanizmus pre ľudské práva a nezávislý mechanizmus na prekladanie sťažnosti. No a z tohto dôvodu naša skupina zelených túto dohodu podporiť nemôže. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má kolega Biela na jednu minútu. Ďakujem pekne. Tak e, ako dohoda o voľnom obchode, ako aj dohoda o ochrane investícií, to sú najambicioznejšie dohody, ktoré boli kedykoľvek e, podpísané s rozvíjajúcou sa krajinou. Na jednej strane sa tu umožňuje hospodárským eh, subjektom prístup na vietnamský trh a po druhé je možné, aby sa viedli aj ďalšie negociácie v tomto regióne. Tieto dohody zachádzajú ešte za dohody, ktoré boli prijaté v rámci VTO. A vo všetkých týchto oblastiach e, prijíma Vietnam na seba nové povinnosti, ktoré zachádzajú za rámec toho, k čomu sa Vietnam zaviazal aj v inom partnerstve. Dôjde ku e, eliminovaniu všetkých e, colných obmedzení Európska únia bude mať veľké možnosti presadiť sa konkrétne napríklad e, vo Vietname za ľudské práva. Apelujem, aby ste hlasovali za. A teraz kolegyňa Dury na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, vidím, že v tejto snemovni sa názory rozlíšujú. My si musíme uvedomiť, čo je našou vecou. Nám ide hlavne o to, aby sme vytvorili možnosti pre našich podnikateľov viac podnikateľských možností pre Vietnamcov a takto budeme mať možnosť pôsobiť aj na uplatňovanie základných práv. Niekto si myslí, že treba len poučovať a dávať múdre rady miesto toho, aby sme sa usilovali o dobré vzťahy. Ja si myslím, že dialog prispeje aj k zlepšeniu ľudských práv v tejto krajine. A nie tým, že sa E, obrátime chrbtom. No a takisto nám ide o to, aby sme sa aj my dostali ako Európska únia na vietnamský trh. Prosím vás, ľavica, neprajte nič zlé týmto vzťahom. Zase Európska únia má dávať adekvátne informácie v prospech rozvoja týchto vzťahov s Vietnamom. Ďakujeme pekne. Rodriguez Finiero na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne. Vážený pán Hogan, dohoda medzi EÚ a Vietnamom má strategický význam. Bude to plus pre naše obchodné vzťahy v oblasti ASEANu a práve preto, že Vietnam má záväzky v oblasti trvalodržateľného rozvoja multilateralizmu Dohodli sme sa na znížení cla, na posilnenej spolupráci a ďalej kapitola udržateľnom rozvoj. Tam sa definujú pracovné vzťahy s Vietnamom v súlade e, s konvenciami MOPM. E, vďaka vplyvu mojej politickej skupiny a iným politickým skupinám sme dosiahli opatrenia, vo Vietname, pokiaľ ide o pracovné právo a ľudské práva, tak to bolo špecifikované v pracovnom programe. Chcem sa poďakovať za úsilie vietnamským orgánom, ale je tu ešte veľa práce. My socialisti sme znepokojení pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv, hlavne pokiaľ ide o základné slobody. A preto budeme sledovať plnenie dohody. Pán komisár, E, žiadame vás, aby ste príjmali vhodné opatrenia, aby ste sa postarali o to, aby sme tým nepoškodili hlavne výrobcov ryže v Európskej únie. My podporíme túto dohodu. Pán kolega Karleskin, minúta. Oui, madame la présidente, euh, monsieur Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel eh, podporiť nášho kolegu eh, Bartolo, ktorý eh, je spravodajcom pre výbor pre rybolov a hovorí o boji proti nelegálnemu rybolovu. To samozrejme, tento boj zaistuje udržateľný rozvoj zdroje v moriach a rovnako prácu pre rybárov. No a Vietnam má opatrenia proti nelegálnemu rybolovu. No a, no a treba tiež poznamenať, že v tejto dohode sa hovorí explicitne o tom, že strana, ktorá podpisuje túto dohodu, bude bojovať proti nelegálnemu rybolovu. No, je to dostatočné? Nie je to dostatočné, musíme ísť ďalej. A musíme zaviesť rôzne opatrenia, napríklad eh, ukončenie preferenčných tarív pre rybolovné eh, výrobky. Takže eh, karta, tá žltá karta to je smer pozmeňujúcich návrhov, ktoré predloží skupina Renew. Teraz kolega Krak na jednu minútu, prosím. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, obchod napomôže obom stranám ako tieňový spravodajca pre Bangladeš a iné krajiny, e, vieme, ako to je, pretože poprvýkrát má rozvojová krajina, rýchlo sa rozvíjajúca krajina, e, pripojiť sa k e, hospodárstvu Európskej únie a týmto sa rozvíjať ďalej. Táto dohoda je dôležitá, pretože ponúka rýchlo rozvíjajúcim sa krajinám ich rozvoj. Z toho dôvodu žiadam o váš súhlas. Táto dohoda je vyvážená, odráža rôzne názory, pokiaľ ide o obchodovanie s krajinami a tieto krajiny potom majú ponuku pre ďalší rozvoj, aby tu došlo k blahobytu a nie k tomu, aby títo e, ľudia boli donútení hľadať svoje šťastie niekde inde. Je to vyvážená dohoda, ktorá vrhá to pozitívne svetlo na Európu. Ďakujem pekne. A teraz kolegyňa Gregorová na jednu minútu, prosím. Voľný obchod vytvára všeobecne bohatstvo pre obe strany. Ako európska politička môžem byť proti ratifikácii dohody EU-Vietnam, pretože autoritárskému režimu vydáme biankošek na obchod s najväčším ekonomickým blokom na svete bez vymáhateľných podmienok povieme komunistickej strane Vietnamu, že Európska únia podporuje štát s monopolom jednej strany, ktoré utlačuje svojich ľudí. Nenajte sa milí tzv. zárukami ľudských práv a demokratických reforiem. Počas 8 rokov vyjednávania tejto dohody sa situácia vo Vietname zhoršila, nejde iba ľudské práva zahodiť vyjednávaciu pozíciu je chyba pre samotný obchod. Viac tu získa Vietnam ako Európska únia a takto chceme záruky pre našu politiku a biznis. Čiže otázka znie, či naozaj chceme Európu, ktorí autoritárov, autoritári môžu hýbať bez toho, aby uvoľnili svoje režimy. Ďakujeme. Akceptujete modrú kartu, ktorú vám chce položiť kolega Simon. Áno. Pane kolegyňa, zastávate názor, e, že so zmluvou alebo bez zmluvy budeme viac vplývať na autoritatívny režim? To je tá otázka.